Kolegovia, zaujmite prosím miesto. Vítam vás v túto skorú hodinu na naše posledné stretnutie spoločného zasadnutia výborov Ekon a Bač k téme rozšírenia Európskeho e, fondu strategických investícií Rád by som sa najprv uistil, že nemáte výhrady k dnešnému programu. Takisto, že schváľujete zápisnicu spoločného zasadnutia z 15. mája 2017. Vidím, že ho potvrdzujete. 26. oktobra rokovacia delegácia našich výborov prijala politickú dohodu s predsedníctvom estonským e, k predlženiu trvania Európskeho fondu strategických investícií EFSI. Lestom, listom z 8. novembra nás rada informovala, že Koreper potvrdzuje politicky dohodnutú dohodu. Ten mandát na rokovania s radou bol prijatý v našich výboroch 15. mája. List z Koreperu aj text konsolidovanej dohody bol posunutý členom našich dvoch výborov 9. novembra s cieľom opätovnej konzultácie dnes ráno v smyslu príslušných článkov našeho rokovacieho poriadku. Teraz budeme hlasovať o predbežnej politickej dohode Treba však procedurálne čo si upresniť. V tejto veci dám slovo pánu Gvaltierimu. Ďakujem. Ďakujem. Potrebujem povedať následovné ohlásenie. Je tu e, chyba v e, článku 9 odsek 2 pod odsek 1a nový. Bol identifikovaný v konzolidovanej verzii dohody, ktorá je priložená k listiku reperu. Skupiny boli včera mailom poinformované, že sme dostali písomné potvrdenie zo strany predsedníctva, že táto chyba sa opraví v rámci e, právnej revízie textu ešte pred hlasovaním na plenár. Je to štandardný postup. Takže zne, e, e, znela by táto veta ako nasledovne at least 40% of EFSI financing under the infrastructure innovation window supports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 Myslím, že môžeme byť veľmi e, spokojní a hrdí na výsledok e, rokovaní. Je to vynikajúci krok e, späť a veľmi dobrá spolupráca medzi našimi výbormi, spravodajcami, tieňovými spravodajcami, veľkými politickými skupinami, čo prinieslo k značnému zlepšeniu textu a ja by som chcel dať slovo obom spravodajcom, aby sa stručne vyjadrili. Nech sa páči Juan Fernández. Chcem vám poďakovať, chcem poďakovať e, predsedníctvam oboch výborov, spravodajcovia či spravodajcovia pán Bulman takisto. Odviedli sme výbornú prácu a ciele, ktoré sme si na začiatku stanovili, tak sme v nich uspeli. Chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom že sa parlament zjednotil a dosiahol ciele, ktoré sme si navrhli. V rýchlosti poviem, že sme e, ušetrili 225 miliónov v e, Connecting Europe Facility. Na základe revízie sme nechceli, že 150 miliónov na záruku e, prerozdelenia uspelo sa nám e, získať čerstvé peniaze a máme teraz nariadenie, kde sme posilnili doplnkovosť, prístomnosť parlamentu a transparentnosť. Našu e, prítomnosť napríklad v riadiacej rade cez nomináciu. Viac je, tým pádom je tu viac zodpovednosti. Menej rozvinuté regióny majú možnosť E, zúčastňovať sa na malých projektoch, napríklad e, intenzívnejšou e, prítomnosťou národných podporných bank. Taktiež sa nám podarilo získať poradenské, poradenské centrum, platformu na poradenstvo, väčšiu proaktívnosť takisto. Takže sme na dobrej ceste a dúfam teraz, že EIB bude dobre vykladať tieto predpisy, aby bolo viac pracovných miest, konkurencieschopnosti pre EÚ, menovite zamestnanosť pre mladých, vo všetkých regiónoch s dobrou geografickou rovnováhou a tiež investície, ktoré budú e, podporiteľné, ale tiež budú v súlade s klímou, pretože sme tiež zdôrazňovali klimatické ciele. E, tu chcem poďakovať všetkým a som presvedčený, že to bude fungovať. Udo Bulman. Slovo má pán Bulman. Danke den beiden. Äh, ďakujem obom äh, spolupredsedajúcim. Ďakujem obzvlášť äh, Jose Manuelovi. Opäť raz to bola vynikajúca tímová hra. Ďakujem aj všetkým tieňovým spravodajcom a spravodajkyniam zo všetkých výborov, ktoré sa podielali a obzvlášť chcem dnes e, povedať, že ďakujem týmom, ktoré e, stoja za touto prácou v osobných kanceláriách e, politických skupín, ktoré opäť odviedli vynikajúci kus práce. To je to úžasné, čo tento parlament pri FC2 dosiahol. Vážené kolegyne, kolegovia, vy všetci ste skúsení politici a političky a Poznáte túto administratívnu logiku, kedy je nejaký program dobrým programom. No už keď sa e, všetky e, financie e, vyčerpajú na konci príslušného rozpočtového roka alebo teda rozpočtového obdobia, s, takouto logi- ta, ta, s takouto logikou, kolegyne kolegovia, sme skoncovali financie e, e, tečú, ale my sme sa postarali, aby e, sa za tieto financie odvietli, zrealizovali dobré projekty, aby sme mohli naozaj pomôcť v regiónoch odstrániť slabé miesta, zmodernizovať naše hospodárstvo tam, kde potrebujeme modernú infraštruktúru, aby sme ju tam dosiahli, aby sa nezmyselne nevynakladali e, financie alebo podľa teda starých e, administratívnych logík, aby sme tu zabezpečili novú kvalitu, ktorá e, sa má odraziť v tomto novom EFSI. A to je to rozhodujúce, čo sa nám podarilo dosiahnuť v tých mnohých dôležitých bodoch viac kvality, viac adicionality, lepšie riadenie, lepšia transparentnosť e, veci e, sme teda nasmerovali tým správnym smerom. To si veľmi pomôže e, vo verejnosti. Budeme môcť naozaj teda sa postaviť za vysokokvalitný produkt, ktorý vznikol tu v Európskej únii a to je vlastne ten náš skutočný úspech. Jose Manuel povedal, že toto sa stalo možným iba preto, že sme spolupracovali eh, naprieč eh, teda hraníc eh, našich politických skupín. A za to by som sa chcel poďakovať. Naozaj z pôvodného zámeru Európskeho parlamentu sa do návrhu pretavilo všetko, všetko tam bolo zapracované. A zomknuto z rokovacieho týmu, to chcem ešte raz spomenúť, je aj tu v parlamente extrémne nezvyčajná. Bol to e, príklad vynikajúcej spolupráce a ja dúfam, že v takýchto témach v tom budeme môcť pokračovať aj v budúcnosti pri nových úlohách, ktoré na nás čakajú. Ešte sa nám nepodaril e, prelom e, v Európe, ešte musíme robiť dôležité kroky, ale ten prvý sme už učinili. Ďakujem vám. Thank you. So, now we can... Ďakujem. Môžeme prejsť k hlasovaniu. Test. Hlasujme na test. Still some colleagues to vote for the test. Problems? Má niekto nejaké problémy? Dobre, máte čas. No, now is a test. Teraz eh, je to len skúška. Dobre, tiež hlasovať za. Some machine not working. Fungujú všetkým hlasovacie zariadenia. This is working. Ja. OK, we can... No dobre, že uzore test. A môžeme menovite hlasovať, finálne záverečné hlasovanie o predbežnej dohode. Hlasovanie je otvorené. one colleague to vote, but... Ešte čakáme na jedného kolegu, ale samozrejme nie je to povinné. Dobre, pani Klin, pán Klinc, eh, mal, hm, mali sme doplniť ešte plus. Dobre, môžeme ukončiť hlasovanie. 52 za, 4 proti, 1 sa zdržal. Veľmi veľká väčšina. Text bol prijatý. Gratulujeme, ďakujeme. Ďakujem všetkým spravodajcom, tieňovým spravodajcom, personálu sekretariátu a Žán. Tiež ďakujem.